Vážení kolegovia, vážené dámy a páni, trošku som počkal, lebo som si vedoma toho, že dnes ráno z dopravou to nevyzerá najlepšie, ale mali by sme už, hádam, začať, aby sme neboli vo meškaní. Teraz prepnem do Nemčiny. Čo najsrdečne by som chcel privítať na prvej schôdzi nového roku. Teším sa na E, šťastný a úspešný e, nový rok. E, chcel by som presunúť jeden bod programu a z hľadiska prijavu rešpektu nášmu kolegovi z Veľkej Británie. Chcel by som preplnúť do angličtiny. Dnes, pravdepodobne posledný deň, keď naše kolegovia z Británie budú môcť sa zúčastniť na schôdzi E, nášho výboru. Chcel by som vám všetkým čo najsrdečne poďakovať za usilovnú e, prácu, podporu. Julie Wood napríklad bolo viac e, rokov členkou tohto výboru. Niektoré noví kolegovia sú tu po prvýkrát, ale som presvedčená, že pre nás všetkých je to neobvyklý deň, dokonca E, niekoľko neobvyklých týždňov počas e, vášho pobytu e, v parlamente. Pre mňa je mm, veľmi smutné, že odchádzajete, ale teším sa, že sme mali možnosť spolupracovať v ostatných mesiacoch a rokoch. Vášen, mm, vášeň pre spolu vzdelávania a kultúru všetci obdivujeme. E, prajem vám všetkým čo najviac úspechov e, do budúcnosti. Ďakujem za vašu slovnú prácu. Mm, e, predpokladám, že vzniknú nové príležitosti a mechanizmy spolupráce medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou a budeme sa stretovať v iných úlogách pri plnení iných funkcií do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu Chcela som to povedať dokonca po stejčke, ale napokon... Eh, teda, bolo by som rada, keby ste tu zostali, ale napokon toto rozhodnutie dopadlo inak. Takže veľmi pekne ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili. So, sofern es keine einwände ihrerseits gibt können wir den entwurf der tagesordnung so annehmen wie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 Zdá sa, že e, Vážená pani predsednička, chcel by som doplniť niekoľko slov e, k vašemu tlmočeniu. Máme novú členku pre skupinu Renew. Bude zástupkyňou mm, e, vo výbore Kult, bude náhradnou členkou a je plnohodnotnou členkou výboru EMPL. Chcela som ju privítať a predstaviť všetkým výborom nášho výboru. Veľmi pekne ďakujem. Srdečne vítajte v našom výbore. Tešíme sa na skvelú spoluprácu počas nasledujúcich rokov. Julie? Ďakujem. Ďakujem za vaše láskavé slova. Nechcela by som reagovať. Pre mňa je to veľmi citlivé okamih pre nás všetkých. Sme tu, pretože nám na tom záleží a tým, komu na tom nezáleží, nie sú prítomní. Čo som skutočne chcela povedať? Eh, privedla som dnes eh, mladého eh, predstaviteľa ehm, lídra v oblasti kultúry a chcel by som ho tu privítať, pretože záleží na mládeže. Je tu Matty Wild, sedí tu v zadnej časti ehm, miestnosti. Matty, ehm, budúcnosť patrí tvojej generácii. Som presvedčená, že jeho záujem o európske záležitosti a jeho energia, dynamika zabezpečí E, prepojenia e, mládežov mm, e, Británie a Európskej únie je vedúci programu pre mladých lídrov Británie v oblasti kultúry a v oblasti sociálnych vecí. Veľmi pekne ďakujem, Judy. Ďakujem pekne za to, prinašate do nášho výboru o mladých ľudí. Je to podľa mňa dôležité aj pre britskú mládež, pre britských mladých líderov, aby zostali v kontakte s Európskou úniou aby sme e, mohli e, prekonať e, prípadné rozdiely, ktoré vzniknú pre Brexit. A teraz by som chcela sa vrátiť k otázky web streamingu. Chcel by som vám pripomenúť, že naše zasadnutie sa vysiela na internet. Mm, nemal by som vám nič iné pripomínať. Za Závery schôdze koordinátorov z 4. decembra roku 2019. Musím sa trochu vrátiť do minulosti. Eh, chcel by som oznámiť, že závery koordinátorov z 4. decembra, mm, eh, ktorí sa dostali 6. decembra mailom, eh, považujem oficiálne za schválené, pretože do 9. decembra sme nedostali žiadne námietky. A teraz ďalší bod programu, návrh stanoviska ohľadom absolutória E, rozpočtu e, Európskej komisie. Budeme o tom dnes hlasovať a potom budeme hlasovať o absolutóriu pre prekladateľské centrum. Chcela by som ako spravodajkynia poďakovať vám za skvelú spoluprácu e, zo strany tieňových spravodajcov, ale aj členov, ktorí predložili svoje pozmeňujúce návrhy. A chcela by som ich hneď prejsť k tomuto bondu. Máte všetci za sebou hlasovacie karty? Aj z hľadiska funkčnosti systému všetko v poriadku, tak potom začneme. Ehm, Všeobecný rozpočet Európskej únie, absolutorium, eh, pardon, Európskej komisie. Pozmenie sa návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schváľuj sa. Štvorka je stiahnutá. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 3. Prepačte. 3 e, a 19 za 6, 6 za, proti, zdržali sa. Schváľuje sa pozmenujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 9 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 10 e, sa stiahnutá, sa stiahla, 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 12 za, proti, zdržali sa, e, príjma sa 13 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa 14 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa 15 za, proti, zdržali sa, príjma sa 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 17 dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, Schvaľuj sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Schvaľuj sa. Pozmeňujúci e, návrh 18 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, Schvaľuj sa. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, Schvaľuj sa. A teraz e, záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie poprosím. Poproste, e, poprosím vás, aby ste e, vložili hlasovacie karty. E, všetci ste odovzdali svoj hlas. Uzatváram hlasovanie. Veľkou väčšinou sa to prijíma. 24 za, traja proti, jeden člen sa zdržal. druhé absolatórium, kompromisný návrh 1, 2, schválili sa, sa návrh 4, za, proti, zdržali sa, schválili sa 5, za, proti, zdržali sa, schválili sa 6, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 7, za, proti, zdržali sa Dve časti, prepáčte. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválili sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie. Zase hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. E, všetci sme odovzdali svoj hlas. Končím hlasovanie. 27 hlasov e, e, za, e, jedna osoba sa zdržala, čiže takmer jednomyslne sme to schválili. Veľmi pekne ďakujem. A teraz ďalší bod programu. 7, posúdenie návrhu stanoviska agenda strategických inovácií Európskych inštitútov e, pre inovácie a technológie, podporenie inovačných talentov a inovačné e, kapacity Európy. Spravodajkynia Judith Bunting. Dnešným výborom je ITRE. Než odovzdám slovo spravodajkyni, chcela by som vás informovať o tom, že lehota na prekladanie e, pozmeňujúcich návrhov je 27. januára o 17. hlasovanie vo výbore sa bude konať vo 17. E, marca. A teraz pani Banding, máte slovo. Zdravím vás, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem za e, vaše láskavé slova, ktoré ste povedali úvod dom Chceli by som poprosiť všetkých, ktorí e, odchádzajú, aby ste to urobili potichu, aby sme mohli pokračovať e, v našej činnosti v tomto výbore. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem všetkým za vaše e, priania v súvislosti s Brexitom. Je to niečo naozaj otrasné. Mám na mysli Brexit. Pre mňa je veľké privilegium, že sa môžem zúčastniť v riešení tejto agendy. To, o čom podávam správu, e, sa týka e, agendy strategických inovácií pre Európsky inštitút e, inovácie a technológií. To je niečo, o čom som nikdy nepočula, než som dostala túto správu. A súvisí to s tým, že som vážne veľkou podporkyňou vzdelávania a som sa tým zapodovala 30 rokov keď e, som si uvedomil, že toto skvelá inštitúcia existuje a nikdy som o nej nepočul. Prepačte mi, pýtala som sa e, kolega vo výbere Kult a e, ďalších členov našej delegácie a mnohí nepoznajú o tejto ustanovizni, takže niekoľko minút budem venovať tejto inštitúcie a potom už samotné legislatívy. V roku 2019 v júli komisia predložila nový legislatívny balíček vrátanie rekodifikácie, o ktorej bude hovoriť Christian Eder o chvíľu, a inovačnú agendu. To je to, e, za čo zodpovedám e, ja. E, v prílohe je tam 27 strán. Tento balíček stanovuje agendu rozpočet pre nasledujúcich 7 rokov a, a parlament a, a my dávame 3 miliardy eur e, inštitútu a títo prostriedky sa e, vynakladajú v celej Európe na podporu školstva, výskumu a podnikania. A preto tento inštitút je mimoriadne e, zaujímavý. Nie je to rizo akademická inštitúcia, je to inštitúcia, ktorá je určená e, na to, aby pod podporovala udržateľný rast v celej Európskej únii. E, um, Komerčný rast. E, e, myšlenka spočíva v tom, že vytvoríme podmienky pre dobre technické inovácie, ak budeme mať e, príslušné školstvo a ak budeme mať vedúcich predstaviteľov podnikania, ktorí budú vedieť, ako komercionalizovať nové myšlienky a služby. V takom prípade budeme vedieť vytvárať pracovné miesta, z toho budeme dostávať e, danie z úspešných podnikov, budeme e, získovať služby a budeme mať dlhodobo udržateľné hospodárstvo. A do e, tejto legislatívy sú zapracované viaceré veci, ktoré by mali rozšíriť dosah tohto inštitútu na rámec týchto ústredných hráčov a podnikov. Kristian o tom bude hovoriť podrobnejšie, ale ja sa o tom zmením. Prečo sme o tom e, inštitúte nepočuli? Nie. Teda je to dobrá organizácia. Veľmi som bola potenciálne znepokojená kvalitou výskumu, ale na základe toho, čo som sa E, dozvedela na základe konsultácií, je to, že inštitút e, odvedol skvelú prácu, má dobrú webovú stránku, ale treba sa sústrediť na marketing. K tomuto sa o chvíľu vrátim, pretože minimálne my, europoslanci, by mali sa o tom už vedieť, e, aby sme vedeli, čo všetko vie urobiť pre školstvo, pre udržateľný rast v Európe pokiaľ e, táto inštitúcia sa nevytvorí ako univerzita, kde nie je ústredie, kde sa e, na výskum alebo vzdelávanie. Potom máme e, určité administratívne centrum, ale potom sieť viacerých inštitúcií a podnikov, ktoré s ním spolupracujú. A preto môžeme rozšíriť aj prostriedky po celej Európe. I, i te, teraz sa ty e, zapodieva 8 e, oblastiami, e, komunitami pre e, inovácie. Je to niečo to univerzitné katedry, zapodievajú sa tými oblastiami, kde komisia v minulosti europoslanci sa domnievali, že e, tam existujú potenciálne spoločenské problémy. Oni sa zapodievajú zdravotníctvom, e, klimatickými zmenami, digitálnou ekonomikou, potravinami, výrobou, e, cestovaním, mestským cestovaním a je tam ešte niečo, súroviny. Prosím vás, pozrite sa si to na webovej stránky to sú eh, eh, komunity vzdelávania a inovácií a tam sú eh, spolu podniky, vzdelávacie ustanovizne, výskumné inštitúcii a vytvárajú tak ten známy vedomostný trojuholník. Ale teraz k samotnej legislatíve Inovačná e, agenda je e, stručný e, dokument, ale v prílohe obsahuje 27 strán a to je skvele napísané. A ja sa snažím to, čo je obsahnuté v prílohe a všetky vysvetlenia, všetky tieto informácie sa snažím e, E, prepasovať do e, legislatívy. Navrhujem 29 pozmeňujúcich návrhov. Znie to, e, že toho je veľa, ale v skutočnosti tak tomu nie je. Mm, takže v prílohe som z toho prevzala právne prvky, ktoré sú jednoznačné a tieto informácie by sa mali dostať do normatívnej časti legislatívneho návrhu. Pozmeňujúce návrhy sa týkajú všeobecne konkrétnych zámerov inštitútu Eh, pri eh, rít eh, komunít vo všetkých oblastí, v 8 oblastí. Je tam dôraz na kreatívny priemysel, kultúru. Hovorím o rozpočte spolupráci s ďalšími programami Inštitút je financovaný z programu Horizon, tam máme tam e, e, jednotlivé položky pre inovácie, e, je to aj v Horizonte pre Európu, v Horizonte 2020 a inštitút spolupracuje so všetkými týmito prvkami v rámci legislatívy a súčasnej prílohy sa veľa diskutuje o vzdelávaní podnikateľov a to je veľmi dobre a potrebné Prečo sa o tom tak veľa hovorí? Pretože pred niekoľkými rokmi v rámci auditu sa e, rozhodlo, že e, to nestačí. A ako to vždy býva, e, komisia to trošku prepálila. Nechcem toto odstraňovať, ale chcela som vrátiť tam vzdelávanie oblasti vedy a technických disciplín. Ak nemáte dobre technické vzdelávanie, nemôžete rozvieť podnikanie dokonca aj aj v oblasti e, služieb potrebujeme mať e, vedecké vedomosti, aby sme to podporili. Moje pozmeniace návrhy sa týkajú taktiež ambícií. E, nemôžeme vládnuť svet, ak nebudeme ambiciozni. Už som bola pritom na, na informačnom stretnutí, kde nám hovorili, že v Európe veľmi zaostávame napríklad za Čínou. Nechceme, e, aby sme počuli e, rovnaké informácie v ostatných oblastiach e, vedeckého rozvoja, preto potrebujeme viac ambícií. Takže v mojich pozmeňujúcich návrhoch sa hovorí aj o ambíciách. Spomenul som predtým, že málo kto z nás počul o tomto inštitúte, takže podporujem rozpočet na marketing a informovanie Máme tiež vynikajúci program regionálnych investícií, ktorý by mal pomôcť e, celej Európy mať z toho osoch, aby aj nové členské štáty e, mali z toho prospech. Aj moje pozmeňujúce návrhy to posporujú. A niektoré pozmeňujúce návrhy e, sú určené na to, aby sme zistili rodovú rovnosť. A to, ako všetci vieme, má v súčasnosti kľúčový význam je tu veľká výzva pre väčšiu transparentnosť pokiaľ ide o mm, pôsobenie inštitútu, pretože mm, je tu dojem, že ľudia, ktorí už do toho investovali, e, hovoria e, o tom len medzi sebou. Potrebujeme viac transparentnosti pri udelovaní kontraktov a musíme povedať, že malé a stredné podniky sú tiež vítané. Sú tu obsahnuté určité myšlienky, e, ktoré som navrhla po svojich diskusiách s e, rediteľom inštitútu a to by malo podporiť e, participáciu malých a stredných podnikov, aby sa im to oplatilo. A napokon máme nové návrhy, ktoré sú vedené novými odvetvemi. Vieme, že v Európe existujú e, viaceré dobré nápady a my ako odvetve kultúry by mohli to využiť s prospechom pre Európsku úniu. E, dámy a páni, máte pred sebou e, moje stanovisko. Dúfam, že podporíte moje pozmeňujúce návrhy. Lehota na prekladanie návrhov je 27. Ďakujem za pozornosť a Teším sa na spoluprácu. 17. to bude, ešte to musím opraviť, e, nie 27. E, prepačte, takže 27. január platí, to je správny údaj. Tak, tieňový spravodajci Christian L. Potom Takže Kristian v každom prípade ako prvý, nech sa páči. So thank you for your... Ďakujem pekne. Ja už eh, som nebol spravodajcom 15 rokov, pokiaľ ide o tie rámcové programy, programy Horizontu. Akurát chcem teda eh, podať jednu vec a poprosiť komisiu trochu, eh, dá sa povedať, že tento nástroj, táto myšlienka nie je mm, úplne známa vo verejnosti a trochu to súvisí aj so situáciou. Na komisii boli tam dve rôzne DG a dôvod prečo e, bol skôr organizačný než politický, že to zatiaľ takto bolo rozdelené a z hľadiska praktického to e, jedno z tých DG vlastne e, s tým EIT nikdy nebolo spokojné, nikdy nepodporovalo tento projekt. Keď si predstavujete témy environmentálne alebo skladovania, ukladania energie, na ktorých e, tieto organizácie pracovali, boli, boli súčasťou aj iných tendrov, čiže minulý, e, minulé obdobie, v užšom dobie, e, v niektorých oblastiach sa minula, minul rozpočet 4 miliard, napríklad Smart Cities, ale E, nejako sa tie EIT do toho nezačlenili. Čiže EIT máme v celej Európe a my, európske inštitúcie, nemáme predstavu, ako integrovať toto do širších programov, kde by mohlo dôjsť nejakému, povedzme, pakovému efektu alebo proste k nejakému posilneniu. Čiže keď rozmýšľame, ako podporovať tento nástroj, myslím, že by to malo začať s európskymi inštitúciami a o toto presne sa aj e, ľudia snažili. Výbor ITRE chcel, aby EIT sa oveľa užšie zaintegroval do európskej politiky, či už zo strany parlamentu alebo zo strany nejakých e, úspešných príbehov. Proste malo by sa to začleniť aj do našich e, zahraničných politik. Napríklad v Izraeli dnes máme takúto spoluprácu, ale mali by sme to aj rozšíriť na Maroko, na krajiny v Sredozemnom mori, v tomto regióne teda. Čiže to sú práve tie krajiny, ktoré e, takýto rozvoj by potrebovali, teda aj iné krajiny v našom susedstve. Čiže vo všeobecnosti ten problém, na ktorom by sme mali pracovať, podľa mňa, je viac integrovať EIT do všetkých európskych finančných schém. A potom by tento nástroj bol známejší a potom teda ten efekt by bol silnejší Nehovorilo by sa iba o rozpočte a inštitučných eh, alebo inštitucionálnych otázkach, ale zdôrazňujem, že to, čo eh, robila eh, alebo robí spravodajkyňa, ten smer je dobrý. Ja samozrejme tým, že že som pracoval na tieto téme aj na výbore ITRE, aj na výbore KUL, tak mám trošku také dva pohľady na tú vec, ale ja si myslím, že ten biznisový pohľad je v poriadku a trochu zabúdame na dôležitosť vzdelávania tej vzdelávacej časti. Aj vzdelávanie smerom alebo v oblasti, v oblasti biznisovej. E, toto tiež treba tam začleniť. Rokovania budú relatívne náročné, ale poprvýkrát sa môže stať, že komisia, keď robí nejakého mediátora medzi radou a e, parlamentom, bude naozaj hovoriť jedným hlasom, pretože tentokrát by to mohlo byť tak, že na e, radu bude dávať žiadosť, aby sa neškrtalo. Pretože v minulosti vždy, toto bol taký obetný bar, e, baránok, celá táto téma, keď e, bolo treba niečo škrtať. A tentokrát prvýkrát možno budeme mať šancu, že komisia naozaj bude hrať úlohu takého ferového mediátora a nebude to už boj medzi inštitúciami, ktoré eh, ak tak ako to častokrát bolo, eh, pokiaľ ide o rokovania OIT, ale aj pokiaľ ide o rozpočtové rokovania. Dominik Ruiz TV sa tu nie je. Ďalej Dačme obvade. Ako ďalšia tieňová spravodajkynia, nech sa páči. Uh, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne. Ďakujem pani spravodajkyni Banting za eh, dobrú prácu, ktorú vykonala, keď sa snaží teda ukázať, že toto je relevantná téma, je tam veľa pozmeňovacích návrhov, takmer 100, to tiež o niečom vypoveda. Veľmi vítam, že spravodajkyňa viac zdôrazňovala ten, tú práve podporu pre kultúrnu, kultúrny a kreatívny eh, sektor. Ja si myslím, že je tu potenciál podporí mnohé kvalitné miestne, regionálne, kultúrne inovácie. Treba podporovať inováciu v tomto sektore a takisto treba sa uistiť, že, že e, tvorcovia, inovátori majú lepšie e, podnikateľské, povedzme, alebo biznisové e, vedomosti a dokážu potom využiť aj finančne to, čo robia. Pokiaľ ide o tú regionálnu schému v oblasti inovácií, boli sme radi, keby tam tá téma tej eligibility bola lepšie zacielená, ten umiernený povedzme, teda, pardon, moderovaný zoznam, e, ten e, obsahuje nie len malé východoeurópske krajiny, ale aj väčšie, ako napríklad Taliansko či Španielsko. To znamená, že približne 40 e, takýchto ľudí, ktorých sa to týka, pochádza práve z takýchto krajín. Financie už teraz sú relatívne obmedzené Čiže chcela by som poprosiť, aby tá eligibilita, tá nárokovateľnosť, alebo proste ten zoznam tých, ktorí um, sa môžu o to uchádzať, aby nejakým spôsobom to bolo obmedzenejšie a potom tie percentá um, sú dôležité, pokiaľ chceme, aby sme tam nejakým spôsobom aj dobre nastavili ten problém geografického rozloženia, pokiaľ ide o tie kolokačné centra a nejakú ekolo, e, teda regionálnu rovnovahu. Myslím, že by mohlo byť aj viac ako 10 takýchto kolokačných centier obsiahnutých v každom kiku a pok- a pokiaľ ide o ten konkrétny KIK, tak mal, malo by byť e, cieľom EIT snažiť sa o finančnú stabilitu a v tomto kontexte sme presvedčení, že KIK by mal e, mať aj nejaké stratégie, ako generovať príjmy a tieto priority treba integrovať a budem preto navrhovať viaceré pozmeňovacie návrhy, ale som si istá, že nájdeme aj spoločné e, formulácie spolu s pravodakým a teším sa naše spoločné e, spoločnú plodnú, e, plodnú spoluprácu. Ďakujem pekne. Z ostatných frakcií tu nie je žiaden tieňový spravodajca, čiže teraz, ak sa chcú vyjadriť iní poslanci, prihláste sa. Nevidím, že by sa niekto hlásil. Komisia. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za tie pozitívne pripomienky. Komisia veľmi víta to, čo povedal pani spravodajkyňa, aj ostatní poslanci. Vítame, že sa zdôrazňuje vzdelávanie školenie, ako už bolo povedané, takisto sa zdôrazňujú aj e, oblasti vzdelávania takého toho podnikateľského, biznisového, ale teda samozrejme aj niektoré iné témy a my tiež chceme, aby toto tam bolo zdôraznené, pretože to je práve najlepší spôsob, ako túto tému riešiť. Takisto treba pamätať na to, že je tu autonómny charakter týchto kicks. Samozrejme budú tlačené, aby mali e, tam zahrnutý viac malých stredných podnikov, ale samozrejme ich aktivity treba poďme, posunúť tým smerom, aby mohli tú finančnú trvalú udržateľnosť realizovať, ktorá bola spomenutá ako veľmi dôležitá. E, Teším nás, že tam je podpora toho nového KIKu pre kultúru a kreatívne sektory. Toto je pre komisiu dôležitá vec. Tešíme sa na prácu v tejto oblasti a akurát by sme spomenuli jednu vec, a to síce v pozmeňovacích návrhoch, návrhoch sa spomína rok 2028, čo by ale bolo až po e, tomto po konci tohto rámcového programu, čiže malo by to byť práve že v rámci toho rámcového programu, takže to by sme navrhovali pozmeniť v tomto duchu. A mala by tu byť aj zhoda s legislatívnymi návrhmi inými a teda tie ciele, ktoré sa tu uvádzajú, sú súčasťou spoločného porozumenia, ktoré bolo v marci minulého roka dohnuté, pokiaľ ide o horizont Európa. Čiže my, ak to mám zhrnúť za komisiu, sme spokojní a radi počujeme to, čo tu zaznelo. Ďakujem, už sa nehlasí nikto, čiže môžeme ísť na ďalší bod na dnešnom programe. Máme tu Kristiana Elera a ide tu práve o schválenie prepracovaného znenia dokumentu k Európskej inštitúcii inovácia a technológií, takže poprosím Kristian, e, vyjadri sa. Ďakujem pekne. Vítam návrh e, komisie vo všeobecnosti, ale myslím, že chýbajú tu trošku detaily aj nejaká väčšia jasnosť. To prepracované znenie možno nebolo úplne ideálne riešenie a Myslím, že by sme sa mali sústrediť najmä na to, aby sme poskytovali väčšiu právnu istotu, najmä pokiaľ ide o nariadenie. Hlavné body návrhu sú poprvé zabezpečenie financovanie, financovania pre EIT, pričom z horizontu Európa by to boli 4%, tak ako to Európsky parlament prijal. Po druhé, vytvoriť e, tieto KICS, ktoré sme spomínali, to by mala byť hlavná priorita EIT na oblast, na obdobie 2021-2027, pričom sa bude garantovať najmä dostatočné financovanie eh, v tých oblastiach, ktoré dnes ohrozujú dobre financovanie KIX, ale musím eh, eh, povedať, že v zásade môžeme podporiť čo tam je, finančná stabilita v EIT, to nie je povinnosť iba zo strany rozpočtu alebo komisie, finančná trvalá udržateľnosť, a teda tá perspektíva, to je povinnosť aj samotných KIX, takže mali by sme e, byť obozretní, aby sme nejakým spôsobom e, nepodporovali úplne automaticky všetko, ale v zásade by sme nemali nejako ohrozovať existujúce KIX. Spravodajca by chcel zdôrazniť najmä, že pokiaľ ide o snahu a zdroje, tie by sa mali venovať najmä vytvoreniu KIX, predtým ako sa bude zvažovať e, otvorenie nového Kick. KIK po roku 2025. Pokiaľ ide o celkový návrh najmä v oblasti špecifických cieľov a synergii s inými programy, programami, o ktorých hovoríme, myslím, že toto je možno taký nedostatok, teda, že tu nie je širšie e, z e, nejakým spôsobom zahrnutie EIT do iných programov, mali by byť lepšie integrované aj e teda do iných teda navzájom tieto jednotlivé programy by mali byť lepšie integrované, či to sú tie smart cities alebo aj prípadne niektoré iné a to podľa mňa je nedostatok možno legislatívny návrh tu úplne nebude, uvidíme, ale v každom prípade očakávame, že komisia bude mať taký integrovanejší prístup k tomuto všetkému. A pre mňa takisto veľmi dôležité, keď som pripravoval dokument, je aj zladenie s programom Horizont Európa. E, my chceme, aby e, EIT teda sa zladil, pokiaľ ide o svoje ciele s Horizontom Európa. E, chceme zvýšiť otvorenosť voči rôznym partnerom a aktérom a takisto chceme lepšie nastaviť stratégie KIX regionálne najmä pokiaľ ide o špecializáciu, inteligentné špecializácie a v kontexte rokovaní štruktúrálnych fondov tu nie je žiaden odkaz na tie Kix, to je problém. E, operačné programy členských štátov, tie sme si prešli a nie je tam nikde žiaden odkaz na EIT, čo z môjho pohľadu je až také bizarné. Podľa mňa aj rada, aj tí, ktorí rokujú, ktorí kontrolujú tie operačné programy členských štátov v kontexte štruktúrálnych e, fondov, by tam proste e, mal byť odkaz na EIT. Nedáva zmysel, keď dávame otvorenie EIT nejakým spôsobom na stôl a chceme zároveň EIT nejako prepojiť alebo nastaviť aj na e, financovanie štruktúrálne fondy, ale z jednej druhej strany nie je predstava, ako to robiť, tak to je asi problém. Potom posilnenie e, schopnosti vyššieho vzdelávania a zaintegrovať rôzne druhy e, profesí do pracovných ekosystémov. E, takisto zohľadne takých politik, ktoré sú e, zladené so širšími našimi preferenciami, Ehm, prvý kick e, má byť spustený v roku 2025 a má sa týkať práve kultúrnych, kreatívnych e, sektorov a parlament e, pripravoval návrhy v tejto oblasti. Máme tu spoločné návrhy ITRE a KULT, to nám celkom vyšlo na začiatku tej diskusie, ani komisia, ani nikto iný vlastne teda najprv neboli nejakí otvorení. Um, Teraz už je to čo, e, teda um, relatívne možné, ale oba, pripomínam, že bude že bol teda k tomu veľký boj a musím povedať, že tento sektor je pre ľudí e, dôležitý a najmä pre EIT mali by sme nejakým spôsobom aj to, ten podnikateľský aspekt nejako prepojiť e, práve e, s kultúrou a ten e, trojuholník, ktorý ste spomínal, je ideálnym spôsobom na dosiahnutie tohto. A myslím, že nemali by sme zabúdať na to, že išlo tu o veľký boj v tejto práve oblasti a parlament na to tlačil a a riešili to rôzne DG. E, niektoré z nich boli skeptické, vlastne nepodporovali úplne ten návrh a myslím si, že musíme sa uistiť, že prepracované znenie je v súlade práve s tými spoločnosťami, ako sa o nich píše v Horizonte Európa a poprvýkrát e, v rámci výskumného programu tu máme práve e, položku pre kreatívny priemysel, mali by sme tam vidieť veci integrovaný prístup. A aby sme tiež mali uh, väčšiu páku a tiež by sme mali všetci pamätať na to, že bude bolestivá diskusia o financiách eh, pravdepodobne v druhej časti roka a mali by sme byť eh, veľmi pozorní, aby EIT nebol obetný baránok v tých vyjednávaniach. Um. Ďakujem, Christopher Heller. A ako ďalšia, pani Banting má slovo. Forgive me, I'm not quite sure why you've come to me. Prepačte, neviem, prečo ste prešli na mňa. Dominik Rustovič tu nie je a vy ste tieňová spravodajka. Um. Aha, dobre, ďakujem. Jediná pripomienka, ktorú chcem povedať k tomu, čo ste povedali, je, že ňom súhlasím že potrebujeme, aby IT um, bolo riadne zosúladené s Horizon Europe. No, aby som uh, sa chvíľu pozastavila k vašim pripomienkom o Creative Kick. Ja pracujem v médiách a keď som to prvýkrát videla, tak som uh, um, podporovala Creative Industries, ale nebol som si istá, že EIT bol správne miesto preto. EIT má byť uh, európsky MIT nie je to tak presne, ale nemôžeme pripustiť, aby to prevzali podniky. Je to inovatívny inštitút a mal by mať vedu a technológiu v stredobode svojej činnosti, ale keď robíme výskum eh, trošku usilovnejšie, tak veľa z vývoja v tvorivom eh, odvetví za posledných 10 rokov, kde eh, bola explózia komerčného úspechu, väčšina z, toho, mm, z tej inovácie boli technické veci. Hovoríme o mm, videohrách, o virtuálnej realite a o eh, holografických prezentáciách a tieto veci majú potenciál, aby eh, narastli obrovsky a nemali by sme dovoliť, aby Európa zaostala a preto je tu moja podpora pre tvorivé odvetvia ako mm, jeden odbor v rámci e IT. Preto to podporujem a ja to už nebudem eh, neskôr eh, v roku, keď eh, to nastane, aby som podporil tento boj, no neviem, na koho sa mám obratiť. No prosím, nezabudajte, keď budú prebiehať mm, tieto debaty, že tí ľudia, ktorí budú hovoriť proti tomu, budú asi tí, ktorí budú mať obavy z vedy a technológie, tak aby ste na nich udrali späť s veľkým množstvom eh, tvorivej vedy a technológie. Takže zatiaľ toľko. Teraz pani Mebárech. Uh, thank you, chair. Uh, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, spravodajcovi pánovi Lerovi za jeho konstruktívny prístup pri vypracovaní tejto správy. Chcel by som začať eh, s najdôležitejším aspektom pre mňa v tomto výbore aby som opakovala a to zriadenie um, toho skik je e, veľmi dôležité, aby vznikali nové talenty a s radosťou vidím, že spravodajca to zdoraznil ako e, tri najdôležitejšie body vo svojej správe. Ako bolo predtým spomenuté, KIK by sa mal snažiť e, dosiahnuť finančnú stabilitu a preto v tejto rekodifikácii by sme mali jasne vyžadovať, aby EID požiadal KIX v e, tomto prechode a ak e, KIK e, poskytne vhodné výsledky, tak malo by to byť, alebo nevhodné výsledky, tak mal by to byť priestor pre nápravné opatrenia a tiež podporujem to, že KIK by mal byť zapracovaný do lepšieho plánovania európskych štrukturálnych fondov. Čo sa týka koordinovaných e, vzdelávacích činností EID, ten inštitút by sa nemal zameriavať len na podporu inštitúcií vyššieho vzdelávania, aby sa lepšie zapracovali, zapili do inovačných e, hodnotových reťazcov, ale tiež mal poskytovať špecifické usmernenie a expertízu a coaching pri účasti e, v inštitúciách vyššieho vzdelávania a v tejto súvislosti e, sú tieto zručnosti dôležité ako inovačné know-how. Spravodajca už zvraznil kľúčové priority a preto si myslím, že budeme mať e, len praco- dobré pracovné prostredie v budúcnosti. Ďakujem. Než dám slovo komisii, rado by som sama povedal pár viet na doplnenie. Ja veľmi vítam Pardon, ešte niekto? Uh, I'd just like... to... Ja len chcem podať pár všeobecných bodov, uh, ktoré sú relevantné aj pre prácu, ktorú ste robili na predchádzajúcej správe, a to, aby sme hovorili o Steam ja som strávila eh, prvé volebné obdobie od 2014 do 2019 eh, tým, že som bola úplne nudná v eh, tomto výbore, keď som hovorila o STEAM, miesto STEM a som hrdá na to, že nová agenda pre kultúru v EÚ hovorí o STEAM a ja žiadam, aby ste všetci hovorili o STEAM Nemôžeme si um, dovoliť, aby sme stratili to A v tej skratke a trvalo to roky uh, ľuďom, kým si uvedomili, že umenie je absolútne zásadné, veľmi dôležité pre tú, to spoločenstvo STEM a uh, ten e, rozdiel, rozdiely medzi vedcami a umelcami sú úplne umelé a um, vedci musia byť tvoriví a um, musia um, tvoriť aj z čista jasná, aby boli efektívni a e, tiež umelci a tanečníci hovoria o číslach, o matematike a tiež hudobníci počítajú, čiže e, veda a umenie musia byť spolu a vždy to bolo umelé rozdeľovanie. A v tejto súvislosti chcem zabezpečiť mm aby ste hovorili s eh, ELIA, a to je sieť organizácia pre uh, umelecké školy a oni uh, robia uh, dôležitú uh, prácu so s tým a tiež dnes to, čo je dnes to, čo je hybná sila pri inováciách v uh, umení a vede. A toto bolo zriadené na to, aby sa pokúsili zdôrazniť historický vzťah, ktorý má muslimský svet e, v oblasti vedy, architektúry, kultúry, medicíny, zdravia. A to je naozaj dôležité v terajšej klíme, čo v moj, v mojom štáte sa stalo veľmi islamofobné a je problém, že veľa ľudí nepripúšťa rôzne dedistvo, ktoré e, majú ľudia v Európe a ja preto vítam príspevok e, týchto invencií e, k mandátu komisie, aby som sa snažila urobiť niečo proti tomuto popieraniu rôznorodého dedičstva, ktoré máme ako Európa. Chcem teda len povedať tieto všeobecné body o tej celkovej oblasti, o ktorej hovoríme v týchto správach. Ja, vielen Dank. Eh. Ďakujem, Julie Watts. Ja teraz ešte poviem môj príspevok. Chcem sa poďakovať Christian Ellerovi za to, že v e, tvorivých odvetviach e, sa opäť zameral na inováciu a technológie, pretože myslím, že veľa impulzov aj v e, kreatívnom sektore ehm, sa premenilo do technologického vývoja. Keď sa pozrieme do toho, aký nastal vývoj v nových kamerových systémoch, to sú všetko veci, ktoré podporil kreatívny sektor aj v oblasti umelej inteligencie v kreatívnom sektore e, je to nepravdepodobne vysoké a e, keď sa e, zaberáme intenzívnejšie v tejto oblasti, tak je napadné ako veľmi už s príslušnými dôsledkami to zasiahlo do tvorivého sektora. A tvorivosť aj s inými formami technologického rozvoja treba spojiť, aby sa objavili nové oblasti, aby sa rozmýšľalo prierezovo. A preto e, nemáme len izolovanie spájať KIK s tvorivými odvetviami, ale na tom e, budovať, pretože keď budeme môcť e, toto premeniať na inovatívne projekty a keď e, k tomu ešte pripojíme aj kreatívny faktor, ako Julie povedala, STEM e, nemá byť len STEM, ale aj STEAM. A nemá to ísť len na redukciu technológie na matematiku a vedu, ale e, má to byť vždy v, myslené v kontexte s kreatívnym myslením a s umeleckou prácou a preto táto inovatívna povaha a prerezové myslenie a treba posilňovať nové myšlienky, aby sme to len nezvorazňovali v súvislosti s konkrétnymi technológiami. Vidíme to na univerzitách, že ponúkajú obe strany. Majú silnú stranu, stránku v kreatívnych odvetviach a nesústredujú sa len na matematiku a techniku a vedu. A potom dám slovo komisii, aby na to ešte mohli reagovať. Ďakujem. Veľmi súhlasíme s touto pozitívnou reakciou na CCI KIK a je jasné pre nás, že zabezpečíme, že A bude zachované v tej skratke s tým a v týchto odvetviach to je jeden zo spôsobov, ako sa na to zamerať a určite tu bude dostatočná koordinácia aj s existujúcimi KIX, aby sme zabezpečili, že to bude prefiltrované tiež. Vítame pozitívnu reakciu na nárast inovácie a kapacít tých inštitúcií vyššieho vzdelávania. Toto je tiež eh, veľmi dôležité tieto nové kroky mm, budú sa usilovať brať týmto smerom a tiež veľmi pozitívne vidíme ten otvárajúci aspekt KIX a skutočnosť, že musíme mať viac transparentnosti a na toto komisia veľmi tlačí a dúfajme, že prostredníctvom e, tohoto naredenia to budeme naďalej presadzovať a dôležitosť zosúladenia s e, programom Horizon Europe. E, absolútne súhlasím. Jediný problém, ktorý vidíme, je, že musíme zabezpečiť, aby naredenie EIT bolo založené na princípoch, zatiaľ čo všetky podrobnosti ostávajú SIE. Teda musíme nastoliť rovnováhu, aby napríklad nové CC e, bolo zahrnuté do naredenia, pretože zo strany komisie sme sa snažili, aby to bolo časovo neutrálne a preto všetky konkrétne podrobnosti pôjdu do SIA. Čo sa týka narastu rozpočtu o 4%, komisia to berie na vedomie a komisia predložila konkrétny rozpočet, no toto sme už zahrnuli. 25-percentný nárast v porovnaní s Horizon 2020, no rozumieme, že parlament chce nárast o 4% na rozpočet Horizon Europe. No celkovo vítame pozitívne, pozitívny vývoj. Ďakujeme, teraz ideme k ďalšiemu bodu programu. A lehota na, je 27. januára k pozmeňujúcim návrhom a 17. februára budeme o tom hlasovať a 20. pravdepodobne. A prepačte, mám iný spis. 27. apríla a 17. apríla vo výbore KULT môžeme o tejto téme hlasovať. Marca. A uvidíme. Ale e, tu je e, lehota na pozmeňujúce návrhy 27. januára. Teraz e, k bodu 8 stanovisko k európskemu semestru a tu ide sociálne um, aspekty a politiky, aspekty politiky zamestnanosti. Kolegovia, um, pamätáte si, e, e, že koordinátori sa rozhodli, že náš výbor e, vydal stanovisko z vlastnej iniciatívy a to má prebrať najdôležitejšie priority parlamenty v oblasti zamestnanosti a základ eh, pre túto správu je oznámenie komisie k eh, správe o raste a tu je tiež návrh eh, spoločnej správy o zamestnanosti. Táto správa o zamestnanosti ukazuje rozsiahly obraz o najdôležitejších vývojoch v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti a tá správa obsahuje vlastnú kapitolu o zlepšení schopností a kompetencií, e, v ktorých sú aspekty ako prístup k, k vzdelávaniu a tieto hrajú dôležitú úlohu. Čo sa týka e, tesného harmonogramu vo výbore Ample. Môže byť to stanovisko len po anglicky vypracované a hlasovanie vo výbore Ample bude 27. februára. Preto e, na neskôr v našom výbore to musíme prijať 19. E, januára. A v roku 2019 e, každý členský štát má špecifické požiadavky ako napríklad výskum a inovácia a tento návrh, ktorý máte predložený, napríklad e, v angličtine, a môže byť teraz e, vypracovaný v angličtine a v tom stanovisku, ktorý som e, vám predložila, sú zahrnuté zohľadnené hlavne nasledujúce body. Vyzývame Európsku unie a členské štáty, aby sme prehodnotili vzdelávacie politiky a Jedna vec je, že zdôrazňujeme, že e, sociálne-ekonomické nevýhody e, predpovedajú vzdelávací výsledok a v tomto kontexte musíme dať našu podporu prebiehajúcim e, plánom a nielen ako súčasťou univerzity, ale potrebujeme oveľa širší prístup pre európsku vzdelávaciu oblasť, aby všetko nebolo jednotné, ale aby bolo porovnateľné. A to je dôležitosť, aby sme zostali nakoniec porovnateľné výsledky v eh, vzdelávacích štruktúrach. Jeden z kľúčových prvkov je vzdelávanie detí, hlavne pre tie, ktoré majú menej príležitostí, čo sa týka ich sociálneho pozadia, je dôležité, aby sme mali vzdelávanie v ranom detskom veku, aby tieto deti mali prístup do školy a k systému vzdelávania. Aby sme vyvážali nezamestnanosť mladých ľudí, zvorazňujeme dôležitosť vzdelávania podnikateľských zručností, čo bude motivovať mladých ľudí, aby si založili svoje vlastné podniky, aby e, nemali len klasické vzdelávanie, ale tiež e, tvorbu nástrojov pre e, tvorivosť. Aby sa dalo zistiť, čo všetko e, dokážu robiť, ak e, nedostanú zamestnanie, aby vedeli e, podnikať iným spôsobom. Členské štáty by mali podporiť spoluprácu medzi vzdelávacími ustanovizmi a podnikateľskou sférou, aby riešili problém eh, nedostatkových eh, zručností. Eh, školy by mali odzrkadľovať potreby podnikateľskej sféry. Musíme hľadať určitú rovnováhu v tejto oblasti, aby sme mali všeobecné zručnosti a vedomosti, E, aby deti to dostávali v systéme školstva, ale zároveň, aby to zodpovedala potrebám e, trhu práce. Musíme sa sústrediť na lepšiu kvalitu a účinnosť vzdelávacieho systému. Týka sa to aj znevýhodnených skupín, vrátane migrantov. Podporujeme e, vzdelávanie v oblasti občianstva, pretože je to pilier ďalšieho rozvoja Európskej európskej demokracie, čo je dôležité a musíme sa zaujímať o tom, e, čo sa deje e, v oblasti neukončeného vzdelávania. Je to dôležitý zdroj nezamestnanosti. V niektorých krajinách viac ako 10 e, študentov alebo žiakov nedokončí svoje vzdelávanie. To je nepri, nepripustné do budúcnosti. Treba sa tým zapodievať. A je to e, jeden z bodov Lisabonského programu. Tým sa e, e, zapodievame už viac rokov. Napriek tomu e, máme pred sebou ešte e, veľa práce. A myslím si, že v správe treba nastoliť e, aj tento bod. Veľmi rada si vypočujem e, vaše námety. Vieme, že v takých stanoviskách nemáme k dispozícii veľký priestor, ale v každom prípade e, Teším sa na prípadné doplnenia e, z vašej strany, ale aj ja zavedem tam určité zmeny v samotnej správe. Ďakujem pekne. V mene SAD Petra Kama Evert. Veľmi pekne ďakujem, milá Sabína. V prvom rade e, musím sa ospravedlniť na súteňovú spravodajkyňu, pretože v súčasnosti vo výbore kont tiež predklada svoju správu, ale mm, povedali mi niekoľko vecí, ktoré by som e, chcela mm, pretlmočiť ďalej v mene Lare Voltes. Chcela by som srdečne poďakovať pani e, spravodajkyni za skvelé stanovisko Ehm, e, zhrnul dôležité výzvy, e, e, pre ktoré by stojí Európa v oblasti vzdelávania. Tu ide o sociálne začlenovanie a participáciu všetkých občan, spoločenských skupín, sociálna integrácia a zabezpečenie toho, aby E, mm, systém školstva e, vyhovoval potrebám e, trhu práce aj v oblasti digitalizácií. Toto všetko má obrovský význam. Vzhľadom na toto, Lara Voltas, chcela by som spomenúť v pozmeňujúcich návrhoch ešte dva body. Jednak ako povzbudiť členské štáty, aby dostatočne investovali do školstva, aby tak ako v druhej polovici dňa, keď budeme hovoriť o štúdii PISA, PISA aby sme nemuseli e, čeliť tomu, že e, vo väčšine členských štátov tento podiel sa znižuje s výnimkou Trabar z Portugalska a niektorých ďalších krajín. Je to obrovská výzva a náš parlament e, by mal vyvieť príslušný tlak na členské štáty a Eh, chceli by sme zrkadliť otázku toho, ako zaistiť, aby eh, vzdelávanie, najmä eh, vzdelávanie zhrňovala predstavu o tom, že musíme sa postarať o ľudí so všetkými ich kompetenciami, aby sa to premenilo na realitu, aby sme vedeli E, e, realizovať e, inovačné plány. Na to potrebujeme skvelé vzdelávanie Lara Wolters sa teší na spoluprácu s pani spravodajkyňou aj s ostatnými tenými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Držím bar. Ďakujem, pani predsednička. Vítam túto správu a chcel by som vyzihnúť to, že je stručná. Súhlasím s tým, že kvalita vzdelávania má obrovský význam eh, pre mm, budúcu digitalizáciu a inovácie. V správe správne identifikujeme ďalšie problémy, s eh, ktorými sa eh, stretáva trh práce, nedostatok potrebných zručností, Eh, znevýhodnenie, eh, sociálne hospodárske znevýhodnenie a dopad toho na mm, výsledky eh, vzdelávania, potrebu spoluprácu medzi školami a podnikateľskou sférou. Súhlasím, že potrebujeme mať viac motivovaných učiteľov, ale e, nesmieme pritom zabúdať na e, rodovú e, rovnosť, aby sme získovali viac učiteľov mužov a v niektorých členských štátoch muži sú nedostatočne a to veľmi nedostatočne zastúpení. Pokiaľ ide o vzdelovanie a zamestnanosť, musíme si uvedomiť, že medzi členskými štátmi existujú obrovské rozdiely. A čo je ešte dôležitejšie aj vo vnútri členských štátov výsledky eh, eh, vzdelávania a eh, štatistika v oblasti zamestnanosti sa výrazne líšia medzi vzdelanými regiónmi a napríklad mestami. Takisto zistujeme, že úroveň nezamestnanosti mládeže je stále veľmi vysoká, vysoký, vysoká. Prepačte. A je tu ešte problematika nedostatočnej zamestnanosti alebo nestálych pracovných miest. E, toto treba riešiť. Treba e, tiež e, viac pozornosti venovať ľuďom, ktorí majú dočasné zamestnanie, zamestnanie na dobu určitú. Pokiaľ ide o nastupujúcej automatizácii, treba zdôrazniť, že existujú tu viaceré skupiny e, vrátane z nevyhadnených, ktoré potrebujú e, osobitnú pozornosť z hľadiska rekvalifikácie. E, musíme to poskytnúť najmä tým odvetiem, ktoré zanikajú. V tejto súvislosti treba ešte raz zdôrazniť otázku rodovej rovnosti najmä eh, keď diskutujeme o hroziacich hroziacom zaniku eh, eh, pracovných miest v oblastiach, kde sú zamestnaní najmä muži. Pokiaľ ide o zručnosti, domnievam sa, že treba mm, si uvedomiť, že potrebujeme nielen digitálne zručnosti, ale aj iné zručnosti pre digitálne obdobie to e, zahrňa e, schopnosť kritického myslenia a e, niektoré ďalšie tzv. jemné zručnosti, emocionálnu inteligenciu, schopnosť pracovať v náročnom prostredí. Predpokladám, že na základe týchto námetov táto správa sa stane ešte komplexnejšou. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Monika Semejda, eh, naša nová členka v mene skupiny Renew, eh, bude aj z tieňovou spravodajkou tejto politickej skupiny. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja budem hovoriť po nemecky. Eh, som novozvolenou členkou pre politickú skupinu Renew Europe a pred Eh, Vianocami som sa stala členkou výboru Kult. Teším sa na spoluprácu a včera eh, máme novali za tieňovú spravodajkyňu pre toto stanovisko. No, ja som sa eh, oboznámila s týmto návrhom za zatiaľ ešte nemám pripravené pozmenujúce scenáriu, pretože mala som málo času. Veľmi ma teší, že pani spravodajkyňa spomína Európsky vzdelávací priestor. To plne podporujeme. Musíme sa tým podrobnejšie e, zapodívať. E, vo svojich e, pozveniacich návrhoch budem podotekať, že treba zabezpečiť uznávanie kvalifikácií. Je to dôležité z hľadiska mobility v Európskej únii, čo treba podporiť a to bude jedným z dôrazom eh, z mojej eh, strany aj do budúcnosti. Veľmi sa teším na našu spoluprácu. Nemáme niekoho v mene zelených. Eh, ostatní členovia výboru, chce sa niekto viedriť? Ďakujem veľmi pekne, veľmi zaujímavé veci sú to. Čo ma tu znepokojuje, okrem e, úzkej spolupráce medzi vzdelávaním a biznesom. To ste spomenuli. Je tu tendencia toho, že e, e, biznis bude hovoriť so školami, ako by neboli ničím iným, ako len ľahňu na prípravu zamestnanateľov. A tu je nebezpečenstvo toho, že nebudú autonómne. Najmä to sa týka oblasti umenia, i keď počas predchádzajúcich diskusí sme hovorili o kultúrnych odvetviach. E, napriek tomu sa mi zdá, že sú mimoriadne zraniteľné e, z hľadiska e, obvinie niektorých, niektorí ľudí ich obvinie, že sú neužitočné. Keď sledujem, čo sa deje v Spojenom kráľovstve, častokrát umelecké disciplíny sa nedostávajú do školského programu, pretože je tu domienka toho, že nezabezpečia e, pracovné miesta. A je tu myšlienka o tom, že školy sú pilierom e, rozvoja európskej demokracie. Samozrejme je to nebezpečenstvo toho, že budeme žiadať od škôl, e, aby robili propagandu. Môžete sa k tomu viedriť, lebo to je nebezpečenstvo toho, že kto bude presadzovať určitú verziu demokraciu v otázke politického vzdelávania musíme e, postupovať veľmi opatrne. Nebola by som rada, keby niekto nanúcoval školom určitý druh e, politiky. Domnievam sa, že v tejto správe e, vôbec nechcem podporiť propagandu alebo vplyv podnikateľskej sféry na školy ale nechceme, aby školy boli e, e, nejakou väžou zo slonoviny. E, musím reagovať na realitu, mm, propagovať demokraciu. Školy sú dôležitou súčasťou demokratického zriadenia. Samozrejme, existujú rôzne pohľady na demokraciu, ale základy E, princípy demokracie by mali byť jednotné v Európe ako mm, právny štát existencia určitých štruktúr. To chceme mať v Európskej únii a mm, to sa musí sprostredkovať aj v školách. Bez toho by to mala mm, nejaké politické sfarbenie. E, je dôležité, aby školy e, vedeli reagovať na potreby pracovného trhu, ale nie len to, musia zároveň e, sprostredkovať všeobecné vedomosti a dobrú kombináciu. Nepovažujem za zlé, keď e, e, školy získajú kontakty na podniky. V Nemecku máme skvelé skúsenosti s tým, najmä pre mladých ľudí, pre ktorých niekedy je problém eh, eh, prestúpiť zo školy eh, do práce, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, ehm, prax podnikovej sfére ehm, niekedy je prospešná v prípade, keď žiaci nemajú najlepšie známky, ale majú alebo mohli by mať určité zručnosti. Takže nepovažujem za zle, keď vznikajú takéto kontakty, ale samozrejme e, musíme trvať na e, zásade, e, podľa ktorej podnik nemal by priamo ovplyvňovať činnosť škôl alebo robiť tam nejakú reklamu. To znamená, že aj príslušné školské orgány musia to nejakým spôsobom riešiť. A to je zariadené v členských štátoch rozličným spôsobom. Týka sa to najmä tých žiakov, ktorí majú eh, menšiu pravdepodobnosť získať eh, prácu na trhu prác. Eh, to by mala znižiť aj nezamestnanosť medzi takýmito žiakmi Jelly Woods. Niekoľko veľmi dôležitých poznámok. Nie, nie často súhlasím s vami vo mnohých oblastiach, ale súhlasím v otázke zúženie e, školských programov. To by bolo veľmi škodlivé pre schopnosť budúcich generácií mať e, kritické e, zmyšľanie, byť zvedavý, riešiť problémy, vedieť spolupracovať. To je veľmi dôležité. Ja som bola e, e, členkou e, dozorného orgánu škôl. Máme skúsenosti návštev takýchto škôl a posúdenia prevádzky školy v širšom slova zmysle a prepojenie medzi školou a spoločnosťou. Je veľmi dôležité, aby všetky školy mali širší, komplexný prístup k spolupráci ale podniky zahrňajú aj sociálne podniky, nie len e, získové podniky alebo veľké korporácie. Napríklad e, veľmi ma znepokojovalo, keď veľké organizácie, napríklad e, ropné spoločnosti, alebo e, e, vojaci e, sa veľmi presadzujú bez akejkoľvek alternatívy. Tu treba vnímať širšie samotný pojem podnikovej sféry. Ako človek, ktorý sa zapodoval s nevyhodnenými ľuďmi, ktorí neboli podchytení žiadnym sociálnym programom, ľudí, ktorí boli úplne vylúčení z akejkoľvek aktivity a nemali žiadnu budúcnosť, do bud- e, e, žiadne nádej do budúcnosti. Môžem potvrdiť, že európske projekty, e, ktorými som sa zapodievala, vôbec nemali nič spoločné s propagandou. Naopak poskytovali mladým ľuďom pocit dôstojnosti, E, učili ich e, zručnosťam a schopnosti vážiť si svoju vlastnú prácu. To sa týkalo aj mladých ľudí, e, napríklad s autickými poruchami alebo problémami pri ľučení. Viem uviesť príklady program v Spojenom kráľovstve ktoré sa realizovali v rámci programu Erasmus+, a jediný pocit dôstojnosti získali na základe európskych E, finančných programov a nie e, z toho, čo im dala britská vláda. V Stopolu v mojom regióne je škola pre e, autistické deti, tiež súčasťou programu Erasmus+. Ja som sa s týmito deťmi stretol nie v mojom regióne, ale tu v Bruseli, keď pricestovali sem spolu so svojimi kolegami z ostatných krajín a tam sa realizoval program inovácií E tam sa e, otvárali kaviárne. To nie je európska propaganda, to je e, príklad európskeho projektu a tých hodnôt, ktoré prináša európska demokracia pre nové generácie a som veľmi smučná, že ľudia, ktorí tak konali, nám to zoberajú, neumožňujú Pani eh, Fox, eh, chcela by som vám pripomenúť, že dnes nediskutujeme o Británii, o britskej politike, ale o tomto programe. Pani Fox, eh, poprosím vás, aby ste sa držali práve tejto správy. Súhlasím s vami, ja vôbec nebudem reagovať na túto e, pripomienku, ale som chcela e, trošku bližšie vysvetliť svoj pohľad na demokraciu. Samozrejme, chápem význam e, vzdelovania pre demokraciu, aby mladí ľudia chápali, čo je to demokracia. Ja som sa odvalovala na tú skutočnosť, že pri učení o demokracii môžeme hovoriť e, o viacerých argumentoch. Vidíme aj tu, že nemáme jednotný pohľad na to, čo je demokracia a podobne. Niektorí ľudia tvrdia, že Brexit je prejavom demokracie, niektorí, že naopak. Chcela e, som povedať, že sú určité veci e, e ako e, vzdelovanie pre občanstvo, pre demokraciu. V niektorých podmienkach sa môže vnímať ináč ja som počas viacich e, e, rokov e, som spolupracovala s, s vyločenými študentmi, s nevyhodnenými študentmi a videla som, ako rôzne vlády sa snažili využiť školy na podporu svojho vlastného politického programu. A to ma znepokojuje. Iba som chcela povedať, že napriek tomu, že odchádzame Vždy e, e, moji kolegovia vždy e, ma rešpektovali a to sa týka všetkých výborov, kde som pôsobila a som vám chcela poďakovať za vaše pekné slova. Som pro Európanka, chcem zachovať vzťahy s Európou. Odchádzam z Európskej únie, ale som proeurópska. európska Ospravedlňujem sa, pani predsednička. Mm, e, ja som už viackrát e, vystúpila. Pán Mohamed, nech sa páči. Ďakujem e, pekne, ďakujem za tie milé slova, ktoré zazneli na úvod. Pokiaľ ide o túto tému, ako som už povedal, stále pracujem s mladými ľuďmi, aj keď sa vrátim do Británie tento týždeň, budem s nimi pracovať a to neformálne, nie v školách, nie na formálnych fórach, ale skôr takýmto neformálnym spôsobom. A, a tu na vlastne môžem povedať, že skúsenosti od nás Británi sú také, že ľudia proste v rámci toho formálneho vzdelávania, povedzme, že eh, úplne neúspejú a potom ich eh, práve, že tá neformálna scéna, tak povediať, nejakým spôsobom zachytí. Takže iba aby sme pamätali na to, že takéto neformálne vzdelávanie existuje a malo by mať svoj priestor. Máme hodnoty v Európe, či to je občianstvo alebo iné, aby sme pamätali aj na týchto ľudí. Aby ste to nejakým spôsobom aj potom ja, čo tu už nebudem, eh, zohľadňovali alebo na to pamätali. Áno, ďakujem pekne, máte pravdu, aj neformálne vzdelávanie je dôležité. Mnohé programy sú práve takéto, nie iba formálne, ale aj neformálne, ale samozrejme ťažko sa to nejakým spôsobom meria, to je ten problém. Keď sa pozrieme na oblasť európskeho vzdelávania, chceme mať konkrétne výsledky, konkrétne e, známky v školách, aby sa dali nejakým spôsobom porovnávať. To som presne na začiatku hovorila, teda, že cieľ takejto e, zóny európskej vzdelávacej zóny e, nie sú tie, aby sme všetko spravili rovnaké, ale aby to bolo porovnateľné. Aby sme nejakým spôsobom vedeli e, povedzme, odmerať, že toto je porovnateľné s týmto e, v danej e, krajine alebo v tej krajine, pretože v konečnom sledku vďaka tomu potom môžeme mať akceptovanie známok a teda výsledkov zo vzdelávacieho procesu v rôznych krajinách EÚ. Kým E, úroveň vzdelávania, úroveň zručnosti je veľmi odlišná v jednotlivých členských štátoch, tak e, vždy bude ťažké akceptovať a uznávať školské diplomy alebo iné vzdelávacie výstupy alebo aj známky v rôznych európskych krajinách. Už sme o tomto hovorili, e, keď sa spomínala téma špeciálneho vzdelávania. Môžem to povedať nakoniec aj po nemecky. Ehm, je to dôležité mm, pre vzájomné uznávanie ukončeného vzdelávania. Sú tu zložité diskusie medzi jednotlivými krajinami, pretože v oblasti e, vzdelávania sú to obrovské rozdiely a to by bolo obrovskou výzvou alebo úlohou, keď chceme vytvoriť jednotný vzdelávací priestor nielen pre vysoké školy, ale aj v oblasti stredných alebo základných škôl, aby to bolo e, porovnateľné. To bude zložitá úloha a správa v prvej línii e, sa zapodieva oblasti o zručnosti, zamestnanosti. E, sú tu aj ďalšie úlohy, napríklad zaistenie porovnateľnosti vzdelania. Budeme to riešiť v nasledujúcich rokoch Ďakujem eh, veľmi eh, pekne za vaše návrhy. Pokiaľ ide o všeobecný mm, európsky vzdelávací priestor, ak nik eh, sa viac nehlasí, o slovo ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam. A zabudla som ešte, máme odozvať slovo komisii. Ďakujem v mene komisie. Chceme poďakovať výboru Kult za to, že tento bod e, e, dal na program. A ďakujeme najmä pani spravodajky. V zásade hovoríte to, čo by sme e, povedali aj my, čo sme chceli navrhnúť, keď sme pripravovali stratégiu tú výročnú stratégiu pre trvalo udržateľný rast 2020. Ja chcem zdôrazniť niečo, čo tu bolo doteraz e, už tiež e, povedané, a to síce dokument zdôrazňuje, že treba viac investovať do kvalitného vzdelávania, do rozvíjania zručnosti, do podpory hospodárskeho rastu a vidíte, že v rámci tej sekcii nárastu produktivity chceme zdôrazniť, že vyššia produktivita a inovácia nie je možné dosiahnuť bez teda tieto nie je možné dosiahnuť bez veľkých investícií do vzdelávania a do rozvíjania zručností a takisto podporujeme, alebo navrhujeme podporu základných ako aj digitálnych zručností a chceme navrhnúť veľké programy v oblasti upskillingu a reskillingu. Ale v rámci tej sekcii makroekonomickej stability dokument zvorazňuje potrebu z, m, podpory kvality verejného eh, vzdelávania spôsobom, ktorý podporí dlhodobý rast, eh, pokiaľ ide o vzdelávanie, investície alebo zamestnanosť. A po druhé, dokument zdôrazňuje úlohu, ktorú môže vzdelávanie e, zohrávať pri podpore férovosti. Navrhujeme tu prístup ku kvalitnej e, starostlivosti a vzdelávaniu, kde by sa znižovala e, exklúzia, e, podporovala inklúzia, podporovala e, konvergencia, teda smerom hore a primeraná miera investícií. Ako už bolo povedané počas diskusie, ide tu o investície a ako povedala aj Monika Semedo, ide tiež o štruktúrálnu reformu Komisia má k dispozícii silné nástroje, ako podporovať aj investície, aj štruktúralne reformy na úrovni členských štátov a ja sa chcem poďakovať pri tejto príležitosti parlamentu za to, že podporuje výrazné navýšenie rozpočtu Erasmus v ďalšom dlhodobom európskom rozpočte. Ako dobre viete, aj predsednička komisie von der Leyenová eh, podporuje eh, tieto snahy a v rámci e, rokovaní z radov a parlamentov, parlamentom takto aj vystupuje. Pokiaľ ide o tie štruktúralné reformy, samozrejme, bude ešte príležitosť o ďalších krokoch e, hovoriť. Aj náš komisár e, vlastne sa zúčastní štruktúralnom dialógu o mesiac a uvidíme tam, že teda komisia už pripravuje konkrétne návrhy, oznámenie, pokiaľ ide o európsku vzdelávaciu zónu, kde všetky tieto body, ktoré sú v tom návrhu stanoviska uvedené, tiež e, nejakým spôsobom odzrkadlíme. Ďakujem pekne. Čiže verejná časť stretnutia teraz e, sa končí. Ja vás chcem, vám chcem pripomenúť, že lehota na pozmeňovacie návrhy bude 27.1. o 12.00 a poprosím vás iba po anglicky, pretože v prípade tohto, e, tejto témy musíme hovoriť, e, teda musíme pracovať po anglicky, pretože máme tam obmedzené časové možnosti. A teraz poprosím všetkých, e, ktorí nemajú právo zostať tu v rámci stretnutia, ktoré bude prebiehať in kamera, aby láskavo odišli a aby sa vzdielili potichu.